Kolegovia, eh, budeme hlasovať. Prvé hlasovanie, kolegovia, sa týka správy Regner, kde ide o žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steva eh, Briojsa.